annuncio l'esito del secondo turno di scrutinio. Ehm, oznamujeme výsledky eh, druhého kola voľby podpredsedov. 672 odovzdaných hlasov. Neplatné hlasy alebo eh, zdržania sa hlasovaní 34. 638 platných odovzdaných hlasov, absolútna väčšina 320. A teraz zoznam kandidátov s príslušnými hlasmi. Pán Lambsdorff 393 hlasov, pani Lunaček 441 hlasov, pani, pán Papadimulis 400 69 hlasov. Pán Pasku 517 hlasov. Pán Tarant 261 hlasov. Pán Pasku, pani Luček a pán Lambsdorf boli zvolení a, pán, a takisto pán Papademulis dosiahli väčšinu. A na základe druhého kola voľby boli teda zvolení títo podpredsedovia Európskeho parlamentu a teším sa s týmito kolegami z tohto výsledku. Podľa článku 17 odseku 2 rokovacieho poriadku poradie podpredsedov Európskeho parlamentu bude určené podľa e, počtu hlasov, ktoré získali v hlasovaní a pri rovnosti hlasov e, rozhodne vek. Toto bude takisto potom oznámené predsedom inštitúcií Európskej únie. A teraz pokiaľ ide o voľbu kvestorov, navrhujem, aby Kandidatúry boli predložené do 16. hodiny. Kandidatúry musia byť odovzdané v miestnosti R001 Open Space budova Louis Weiss a prvé kolo voľby Kvestorov sa bude konať od 16.30. Kandidatúry sa predkladajú generálnemu sekretariatu Európskeho parlamentu. Zápisnica zo včerajšieho zasadnutia